Európska únia môže takto vytvoriť pre seba vlastné zdroje a je dôležité, aby sme zavedli takúto daň. Ďakujem pekne za váš príhovor a teraz mene EPP vystúpi koleg, kolega Jean-Paul Gozes. Nech sa páči. Ďakujem pekne.